On va commencer parce qu'on est... Začneme teda, pretože už tak či tak meškáme. Takže prejdeme zase na výmenu názorov hľadne vzťahu medzi Európskou úniou a Kubou. Budeme sa sústrediť predovšetkým na situáciu ľudských práv pán Sala Franka, pani Andri Kiene. Pokúsme sa spolupracovať. Euh, Ako viete, momentálne Um, uh, uh, uh, Je to veľmi dôležitá chvíľa z viacerých dôvodov, pretože tu bol vývin situácie, ktoré sme mali tento rok v rámci vzťahov medzi Európskou úniou a Kubou. Tento parlament, náš parlament, venuje veľkú pozornosť situácii ľudských práv na Kube, ako aj vývinu vzťahov Európsko, medzi Európskou úniou a Kubou, a svedčí tomu aj skutočnosť, že táto, toto zasadnutie bolo organizované v spolupráci s delegáciou z EuroLATom a ja týmto vítam aj jeho predsedu, pána Atonda. Chcel by som pripomenúť kolegom, že Európska únia a Kuba mali 6. júna stretnutie v rámci dialógu o ľudských právach na Havane. Bolo to poprvýkrát, že takéto zasadnutie tohto typu bolo organizované na Kube. Bilaterálna dohoda z dialogu politického a spolupráci medzi Európskou úniou a Kubou bola podpísaná 11. marca a tento dokument je už teraz verejný. Máte k dispozícii kópiu vo vašej elektronickej zložke. Parlament spustí preskúmanie dokumentov v najbližšej budúcnosti. Táto dohoda vytvára rámec pre dialog v rámci vzťahov medzi Európskou úniou a Kubou s prihľadaním na ľudské práva. Takisto tento rok vidíme, že sa rozmrazili aj vzťahy medzi, Európsku, medzi Kubou a Spojenými štátmi amerických. Bol tu dokonca aj návšteva na Kube zo strany pána prezidenta Obamu. Medzi tým laureáti ocenenia Sacharovovej ceny, ktorí bývajú na Kube, hovoria, že represálie aktiv sa zhoršujú na Kube. Máme tu dnes medzi sebou aj pána Guillerma Fariňasa, ktorý je laureátom Sacharovej ceny z roku 2010. Pán Fareň, je aktivistom a obhajcom ľudských práv, býva na Kube a zohráva aktívnu úlohu v našej sieti, pokiaľ ide o ocenenie Sacharovej ceny. Tešíme sa, že ho tu vidíme v dobrom zdraví po hľadovke, ktorú začal na začiatku tohto roka. Takisto tu máme medzi sebou s nami aj pána Alejandra Gonzáleza Ragu, ktorý vystúpi v tejto diskusii Pán Rága je riaditeľom, výkonným riaditeľom a hovorcom observatória kubánskeho, zameraného na práva ľudské, so sídlom v Madride. Predtým, si vypočujeme našich rečníkov, tak prečítam správu zo strany pani Berty Soler, ktorá je vlastne súčasťou skupiny Dám Bielom a dostala ocenenie v roku 2005. Parlament prizval pani Solerovu, aby sa súčasnila na dnešnej diskusii, ale bohužiaľ nemohla cestovať z, ostro- z Kuby. Takže budem teraz čítať jej správu. Z Kuby posielame srdečné pozdravy našim priateľom európskym. Sídlo v Dám Blankom je obklúčené zo strany armádnych zložiek a polície už veľké množstvo dní a zabraňuje nám aby sme sa mierovým spôsobom zúčastnili na Mesa Santa Rita. Tento kostol e, je takisto zablokovaný a nemôžeme tam vstúpiť. Chceme sa sústrediť na, hlavne na nasledovné otázky. Je nám ľúto, že táto dohoda má taký obsah, ktorá je určitým ústupkom. Otázky, ktoré sa chceme spýtať, sú následovné. Pre koho táto zmluva vlastne? Kto z nebude mať osoch? Žiadali by sme, aby, sme, aby sa vymenovali argumenty, ktoré sa používajú na to, aby sa, aby sa podporovala táto dohoda. Prvý argument, nedostatočná výkonnosť vzájomných požiadaviek. Pani Roberta poukazuje na to, že táto dohoda nie je efektívna, pretože členovia Európskej únie nedodržiavali tento pakt a s vládou na Kube e, e, vyjednali túto dohodu bez toho, že by zohľadnili ľudské práva. Európska únia takisto neratifikovala túto dohodu. Druhá otázka. Kuba sa bude musieť rozhodnúť o svojej vlastnej budúcnosti a nemôže sa do toho miešavať žiadna externá strana. My zdieľame síce tu, tento argument, ale neboli sme zohľadnené naše požiadavky. Videli sme, že veľkí predstaviteľ Spojených štátov amerických, ako aj vysoká predstaviteľka sa stretli na fotografii s pánom Raulom Castrom a ostatní predstaviteľa civilnej spoločnosti neboli zohľadnení, ako keby sme neexistovali. To nepredstavuje žiadosti alebo požiadavky populácie, to znamená, celé to stretnutie nemá legitimitu. A pokiaľ ide o odpoveď na tretiu otázku, nezobrali sa do úvahy skutočnosti, že kubánska diktatúra a diktatorský režim je jediný dôvod, prečo Kuba nemôže byť e, považovaná ako demokratická krajina. Čo teda môžeme očakávať, pýta sa pani Soler. Pre vašu informáciu máme tu viacero článkov, ktoré máme z ústavy, článok 3. Všetci občania majú možnosť všetkými nástrojmi bojovať ak nie sú žiadne iné nástroje k dispozícii, keď chcú jednoducho bojovať proti e, situácii, ktorá sa už nedá udržať. A náš, naša ústava hovorí, že naša krajina e, musí sa vydať cestou reforiem. A na záver pani Berta Soler uvádza, že Takýmto spôsobom vlastne podporujete kubánsku vládu. Záujme Európskej únie ako keby išli smerom, že sa vzdávate populácie kubánskych občanov a sú, sústredíte sa iba na vaše vlastné, e, na vaše vlastné záujmy. Týmto spôsobom vlastne vidíme, ako medzinárodné spoločenstvo podporilo napríklad situáciu v Kolumbii Raúl Castro tento zmierovací proces e, popiera. Svet čelí e, tejto neaktivite zo strany vlády na Kube. Chceli by sme sa poďakovať všetkým tým, ktorí doposiaľ aj do budúcna chcú robiť všetko preto, aby Kuba bola slobodná. Takže toto sú tie oznámenia pani Solerovej. A teraz by som chcel ešte sa spýtať pána Atonda, či sa chce vyjadriť, to nie je potrebné, takže dostane slovo hneď pán Guillermo Farinas, ktorý je našim laureátom ceny Zacharova a dostane slovo na úvod tejto diskusie, takže máte zhruba 6-7 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážení poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu, pre mňa je to povinnosť, záväzok a podsta ako nositeľ Nabarov, na Sacharovej ceny byť prítomný tu medzi vami. Na to, aby som vám odovzdal a odkomunikoval svoje obavy a svoje návrhy, čo sa týka bilaterálnej dohody medzi Európskou úniou a Kubou, ktorá má dosiahnuť cieľ, e, ktorý si všetci želáme. Inými slovami, zabezpečiť demokratizáciu Kuby v dôsledku obrany a rešpektu pre ľudské práva, ktoré majú tvoriť základ pre spolunažívanie, napredovanie a slobodu. Európska únia bola a je garantom a záruky ehm, na väčší tlak všetkých týchto, všetkých týchto tém bez akýchkoľvek ďalších ohľadov treba povedať, že tento tlak vyvíja práve aj táto inštitúcia. Európska únia je v tomto smere kľúčovým aktérom. Predovšetkým v tejto zmetočnej hodine kubánskej histórie. Pre kubánsky režim, pretože potrebuje väčšie zdroje a zároveň odôvodniť svoju legitimitu. Predovšetkým teraz, keď sa finalizuje e, dohoda Benesolana. Medzičasom kubanský, pre kubanských demokratov je kľúčové, aby sme obhajovali e, základné hodnoty, ktoré pre nich predstavuje Európska únia. Niektorí veria, že zmena na Kube sa udeje ekonomickou cestou. Rešpektujeme tých, ktorí si myslia tento názor, alebo ktorí zastávajú tento názor. Ale v každom prípade kubanská ekonomika je kontrolovaná vojensko-rodinnou elitou, ktorá v podstate kontroluje celý finančný ekonomický aparát našej krajiny. A práve preto rôzne reformy, vrátanie ekonomickej oblasti sú veľmi obmedzené a pre, vlastne prejavujú sa rôznymi represívnymi nástrojmi totalitného režimu, majú za účel ehm, vytvoriť akúsi ofenzívu proti malým zamestnávateľom, malým podnikateľom, ktorých, e, ktorých e, nazývajú e, takí prištipkári. A práve preto ale aj vytvorili schému úverov pre podporu malých, malých podnikateľov. Ale e, ako som už hovoril, e, dochádza vlastne k významnému nátlaku na týchto malých podnikateľov a zatváraniu ich podnikov. E, Európska únia mala podporiť rast a rozvoj týchto malých podnikateľov a nie nepriamo dotovať kubanský režim a to prostredníctvom legislatívy, ktorá má byť presadená v tejto dohode. Ale budeme na základe toho, čo je v tejto dohode obsiahnuté, to naďalej bude len Kuba, kubánska elita, ktorá bude kontrolovať celú ekonomiku. Nesmieme, myslieť, nesmieme prestať myslieť na eh, kubánskych pracovníkov, ktorých práva, eh, dôstojná odmena, ale aj dôstojnosť pri práci je neustále porušovaná. Vidíme napríklad, o e, situácie, kde sú kubánsky lekári vysielané do iných krajín a dostávajú len malé percento bežného platu, e, ktorý dávajú lekárom, ktorí sú normálne zamestnaní v tej krajine. Takže toto je naozaj e, až otrocké zneužívanie pracovných síl v 21. storočí. Ako je možné, že odbory, politické strany alebo ďalšie európske inštitúcie ktoré majú za úlohu obhajovať práva pracujúcich, prečo tieto inštitúcie zostávajú vlastne chladné voči takejto realite, ktorá nie je ani len spomenutá v tejto dohode. Európska únia by mala pochopiť, že etické a politické kódexy ich partnera, teda kubanskej vlády, nie sú dôveryhodné. Pretože už došlo k porušovaniu toho, čo bolo dohodnuté. Napríklad pri dohode, ktorá bola podpísaná z OSN a e, Medzinárodnou rozvojovou bankou a mnohými ďalšími partnermi. Je to také protirečenie povedať, že dohoda už vo, svoje, vo svojom prvom článku proklamuje, že tieto strany budú obhajovať ľudské práva a právny štát. A hneď v ďalšom, e, v ďalšom oceku sa vlastne legitimizuje súčasné politické zriadenie na Kube. Je to v podstate jedna z najhorších stalinistických legislatív, ktorá existuje. V rámci našej návštevy sme mohli konštatovať, že neprebehla žiadna konzultácia s europoslancami v rámci prípravy dohody a obsahu tejto dohody a konštatujeme, že to je nedostatok transparentnosti na strane e, Kuby, ale aj na strane Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a to e, ohrozuje dôveryhodnosť všetkých európskych inštitúcií. Vážení poslanci, e, kým sa rokovala táto dohoda, kubanská vláda ohrozovala aktivistov z Centra pre spolunažívanie a vzdelávanie v Pinar del Rio E, takisto došlo k ďalším útokom na dámy v bielom, a to každú nedelu po celej krajine. Kým sa rokovala táto dohoda, e, tak e, demokratickí aktivisti zo skupiny Teros Marchamos boli, na nich bolo útočené v Havane. Kým sa rokovala táto dohoda, tak nezávislá právna analýza Kubalex prišla o svoje priestory a svoje možnosti práce v Havane. Kým sa vyrokovávala táto dohoda, tak eh, boli, eh, bolo, bolo útočené na rôznych aktivistov za ľudské práva a boli zhabané eh, domy tých najodkazenejších ľudí vo Vira Klara. Takisto počas rokovania o tejto do, dohody došlo k ďalším záťahom a zákrokom v rámci Santiago de Cuba proti aktivistom, ktorí sa aktivizovali na lokálnej úrovni. Ehm, tieto aktivity kubanskej vlády zodpovedajú správaniu zločincov a banditov. Vy ste osoby, ktoré konajú v dobrej viere a musia úprimne pozornosť na to, že akákoľvek dohoda s kubanskými orgánmi e, musí obsahovať jasné princípy a jasné postihy za neplnenie týchto princípov. To je niečo, čo by mal e, tento dokument priniesť. V týchto dňoch sa opakovane vracia jedna otázka v mojej mysli a v mojom svedomí. A síce, čo mám povedať, čo by som mal povedať europoslancom, teraz, keď už veľmi nemôžete zmeniť túto dohodu, tak prosím hlasujte nie. Preto, aby sa opätovne prerokovala táto dohoda a vytvorila sa legitímna dohoda. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a pevne verím, že tieto e, úvahy neskončia v nejakom odpadkovom koši e, podporujeme demokraciu a slobodný život na Kube, tak ako si ho môžete e, užívať tu v Európe. Guillermo Fariñas, prvý nositeľ Sacharovovej ceny z Kuby. Merci infiniment de votre intervention. Ďakujem pekne za vaše slova a teraz dostane slovo pán Alejandro González Raga. Nech sa páči, máte slovo. Eh. Ďakujem veľmi pekne, vážení eh, poslanci, členovia výboru. V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí vytvorili túto príležitosť, aby kubanské eh, observatórium pre ľudské práva mohlo vystúpiť v tomto auditoriu. Eh, v prvom rade máme možnosť diskutovať o dohode, ktorá ovplyvní obojstranné vzťahy medzi Európskou úniou a Kubou eh, nachádzame sa pred kľúčovým momentom, ktorý má dôležitý dopad pre milióny Kubanov, pretože pretože e, nie je, o tom, nie je to o tom, o čom sa diskutuje dnes. Je to o tom, či Európska únia pri, prizná kubanskému ľudu ich právo e, požívať tie isté práva, ako môžete užívať vy tu v Európe, alebo naopak prispieje k udržaniu diktatúry, ktorá už čoskoro oslaví 59 rokov totalitnej kontroly nad ostrovom. Inými slovami, už čoskoro budete rozhodovať o tom, či Európska únia stratí svoje morálne právo um, vyjadrovať sa k kubánskym záležitostiam, alebo či bude eh, podporovať kubánsky režim, alebo bude eh, podporovať individuálne záujmy členských štátov. Sú to aktivity, ktoré sú eh, obsiahnuté v dohode, ale aj v správe, správe Bikerbach, z ktorého memorandum ehm, obsahovalo eh, kľúčové dohody v 60. rokoch a potom sa nachádzali aj v, Kodanskom, eh, v Kodanskej dohode z 90. rokov. Dovolte mi citovať z tejto správy. Správa Bikerbach hovorí o eh, politických aspektoch a sociálnych reformách, kde sa hovorí, že bez toho, aby, aby zmluvná strana splnila demokratické predpoklady, nemôže byť zmluvným partnerom. Takisto sa tu hovorí o tom, že e, takéto politická e, dohoda je možná len s krajinami, ktorá e, komunikuje otvorene a úprimne s členskými štátmi. Táto deklarácia potom bola neskôr uvoľnená tak, aby krajiny ako Španielsko mohlo prejsť plnou demokratizáciou a postupne naplniť svoje podmienky členstva v Európskej únii ehm, tak ako prebiehala demokratizácia únie, tak sa aj menili kodanské kritériá, ktoré boli schválené v 1993 tak aby bol umožnený plynulý prechod k demokracii a zároveň, aby sa takýmto spôsobom posudzovali noví kandidáti z východnej Európy. V rámci tých sa okrem iného spomínala aj existencia stabilných inštitúcií, ktoré zabezpečujú právny štát a demokraciu, ľudské práva a rešpekt voči menšinám je zrejmé, že Kuba nie je a nebude ani kandidátom na členstvo v Európskej únii. Ale to neznamená, že Európska únia by mala prestať využívať svoj vplyv ako pozitívny tlak na demokratizáciu. Nikdy Európska únia neverila, že na ovplyvnenie, nikdy neprestala Európska únia veriť na to, v to, že tlak na kandidátske krajiny prispieje k základným demokratizačným procesom a vytvoreniu právneho štátu. Nikdy. A práve preto otázka znie, prečo teda Európska únia vzdáva alebo opúšťa svoj e, morálny princíp pri vzťahe, vzťahu s Kubou. Prečo si my, Kubanci, nezaslúžime e, ten morálny, e, morálnu podporu e, a rešpekt zo strany Európskej únie, ktorý Európska únia vytýčuje voči iným krajinám. Poznáte, aká je situácia ľudských práv na Kube, dámy a páni. A takisto, aká je možná budúcnosť boli opätovne vytvorené diplomatické vzťahy medzi, Európskou, e, medzi Spojenými štátmi americkými a Kubou. Vidíme, že to je závod, ktorý podporí len ďalšie udržanie tohoto režimu a, a ďalšie, ale veria tu mnohí, že tu budú ďalšie ústupky zo strany režimu, ale nie. Výhercom bude nakoniec len režim. Preto je dôležité, aby eh, medzinárodní partnery ako eh, USA, Európska únia a, a takisto aj Vatikán vyvíjali ďalej tlak. v Nakube. dochádza k ďalšiemu intenzív, zintenzívňovaniu porušovania ľudských práv a to e, vedie k ďalšej beznádeji e, v našej krajine v našej krajine porušovanie základných práv ako pláv na združovanie, e, vytvorenie spoločenstiev, slobodu vyjadrovania. Tak to je potlačené už samotnou ústavou, ktorá v článku 5 hovorí, že komunistická strana Kuby, marxisticko-leninistická strana bude organizovať kubanský ľud a, a bude zastávať vedúcu úlohu v spoločnosti a v štáte a bude organizovať spoločné zdroje a spoločné aktivity s konečným cieľom budovať socializmus a e, ďalšieho napredovania komunistickej spoločnosti. Tento článok v podstate e, umožňuje e, teda upier akúkoľvek ďalšiu možnosť angažovať sa a organizovať sa všetkým tým, ktorí neveria, že komunizmus je jediná cesta vpred. Tento článok sa dá čítať aj inak Eh, občanom sa upiera právo na slobodu tlače, slobodu vyjadrovania, pretože je to možné len priznať v kontexte budovania socializmu. Takže nie je možné u nás sa vyjadrovať slobodne. Inak eh, riskujete uväznenie za slobodné prejavovanie svojich názorov. Takže samozrejme veľmi dobre vieme, že tieto eh, ústavné články rozhodne nie sú mŕtve. Od 14. E, marca došlo zase k ďalším 10 tisícom zatknutí a došlo k ďalšiemu obmedzovaniu slobody jednotlivcov. Stovky tisícov e, Kubancov utekli z tejto krajiny e, v snahe hľadať ďalšiu slobodu a lepšiu perspektívu, lepšie zajtrajšky, ale na, na, na to, čo mnohí narazili, to bola len smrť a beznádej. Dochádza k zapájaniu mladistvých proti e, právam e, tých, ktorí sa snažia demokraticky zapájať. Dochádza k ďalšiemu útočeniu na mužov a žien, dochádza k popieraniu základných pracovných práv na pracovisku e, pre ľudí, ktorí sa chcú združovať a zoskupovať v alternatívnych organizáciách. Došlo k obmedzeniu masmediálnych komunikácií a obmedzeniu slobodného myslenia a slobodného vyjadrovania dochádza k zatýkaniu e, e, politických aktivistov a konfiškácii ich majetku. Aj Guillermo nedávno o tom hovoril, advokátka e, Rúženia Igvales, kde, ktorá poskytovala bezplatnú právnu pomoc populácii. Tá je poslednou obeťou. Došlo k prohibícii, ktorá, ktorá obmedzuje našich rodinných príslušníkov. Táto realita si vyžaduje, aby sme E, zabranili ďalšiemu storočiu neslobody a segregácie. Ale vidíme, že tento dialog sa postupne mení na akýsi bezkritický voluntarizmus, e, ktorý už nemá žiadne dobré úmysly. E, keď analizujeme text tejto dohody, ktorý bol zverejnený až neskoro, v jazykoch až, na, až, až neskôr v našom jazyku, tak vidíme, že sú tu mnohé dobré úmysly, ale sú tu princípy, ktoré veľmi ťažko je možné vy, vy, vynúcovať alebo uplatňovať účinne v praxi. Oblasti, ako je občianská spoločnosť, ľudské práva, demokracia, tak tam stále treba tá sa stále pripomína, že každá krajina má slobodu vybrať si svoj vlastný politický systém, čo v praxi znamená, že sa takýmto spôsobom legitimizuje kubánska vláda, aby naďalej mohlo, mohla uplatňovať svoju totalitnú kontrolu, nedostatok slobody a nedostatok transparentnosti tohoto systému je zločin, akýmkoľvek spôsobom e, akýmkoľvek spôsobom justifikovať alebo e, legalizovať tento systém. Všetci veľmi dobre vieme, že nikto dobrovoľne e, na svete už nebude chcieť žiť dobrovoľne bez slobody. E, prečo sa takýmto spôsobom tvárime, že kubánska vláda je demokracia, ktorá rešpektuje ľudské práva, keď vidíme, že dochádza k úpadku hodnôt, ktoré boli po 10 ročia upevňované na západe, stane sa, že, alebo sa stáva to, že Európska únia chápe ľudské práva a demokraciu tak veľmi relatívne. Táto dohoda, ktorá bola vyrokovaná s kubanskou dohodou, to nie je dohoda, ktorú potrebujeme. Tá neposkytuje žiadne záruky, nie je tu žiaden mechanizmus, ktorý by umožnil kontrolovať to, či kubanská vláda splňa tieto princípy. Nám sa tu vlastne hovorí, že tieto mechanizmy sa budú vyvíjať neskôr, ale všetci veľmi dobre vieme, že keď sa nezavedú od začiatku takéto záruky, tak už následne nebude možné ich zaviesť eh, neskôr. A práve z týchto motivov um, sme sa rozhodli osloviť väčšinu europoslancov a zastali sme im list ehm, a hovoríme, že táto zmluva sa iba tvári, že je v záujme Kubancov. Toto sú niektoré z našich zásadných znepokojení, ktoré sme chceli odkomunikovať. Táto dohoda by mala nejakým spôsobom vytvárať rôzne sankcie administratívne alebo finančné alebo akékoľvek iné, eh, keď dochádza k porušovaniu ich práv a porušovaniu ľudských práv. A práve preto by mala účinným spôsobom vynúcovať politické slobody a potlačovať policajné násilie. Mala by mať aj konkrétny program pre ratifikáciu zo strany kubanského, um, zo kubanského štátu, aby sa postupne prihlásil k medzinárodným štandardom v oblasti politických, občianských, kultúrnych a pracovných práv E, Mal by to byť mechani- politický mechanizmus, ktorý bude zapájať občianskú spoločnosť na Kube, ktorá by mala zostať e, nezávislá a slobodná. Mal by to byť trvalý mechanizmus, ktorý zabezpečí to, že občania a združenia občanov e, budú E, mať možnosť združovania sa a budú môcť e, vyjadrovať svoje znepokojenia pri porušovaní ľudských práv slobodným spôsobom a podporovať dodržiavanie e, demokratických princípov. Táto dohoda mala zaviazať obe dve strany, aby sa dodržiavali medzinárodné normy, medzinárodné organizácie práce a takisto, aby nedochádzalo k ďalšiemu zotročovaniu kubanských pracovníkov, ktorí sú vysielaní do zahraničia, najmä vo forme ich zapožičiavania do, do zahraničia. Zároveň treba presadzovať to, aby európske firmy, ktoré e, pracujú e, na Kube, aby uplatňovali tie isté štandardy práce a etiky, ktoré musia uplatňovať aj vo svojich krajinách, najmä tie, ktoré dostávajú okolo štátnu pomoc alebo úver z verejných prostriedkov. A táto dohoda by zároveň mala vyžadovať, aby tu bola aby tu bola uh, uvoľnený režim vstupu a odchodu a príchodu do krajiny pre vlastných občanov. Táto krajina by zároveň mala obsahovať e, prechodné ustanovenie, ktoré by umožnilo e, vstup do platnosti e, jednotlivých tém spolupráce, ktoré, bude, ktoré sa týkajú hospodárskej a finančnej spolupráce, ale až potom, ako budeme vidieť napredovanie v oblasti ľudských práv na strane Kuby. Táto dohoda by takisto mala zahrňať aj demokratickú klauzulu, ktorá by hovorila o podmienkach a postupoch, pri ktorých by došlo k suspendovaniu alebo prerušeniu dohodu v prípade systematického alebo závažného porušenia ľudských a demokratických práv. Dámy a páni, my, demokrati na Kube, robíme na tom, aby sme vytvorili spravodlivú spoločnosť s možnosťami pre všetkých, ehm, vrátane toho, aby sme do budúcnosti e, do budúcnosti e, sledovali prácu tých, ktorí zastávajú kľúčové pozície v kubanskej vláde a aby sa títo zodpovedali za svoje skutky ale je dôležité uvedomovať si, že sloboda a práva všetkých musia byť rešpektované. Kuba e, nepatrí len vládnúcej vrstve, vládnúcej kaste a tým, ktorí ju kontrolujú už viac ako polstoročie. Práve preto chceme, aby ste zobrali do úvahy tieto úvahy, a aby ste e, rešpektovali ľudské práva, dialog s kubanskými občanskými e, aktivistami. Máte pred sebou, dámy a páni, veľkú dilemu a síce priznať nám naše práva alebo do európskeho kalendára len eh, dať, uviezť dátum, keď táto inštitúcia poprela svoje základné inštitucionálne princípy. Merci eh, infiniment. Maintenant, eh, Ďakujem a teraz ten dať slovo. Našim... Ďakujem pekne a teraz za EPP dostane slovo pani Andri Kiene, nech sa páči. Lajma, Pepe. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pepe, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Takže ja by som sa chcela vyjadriť v prvom rade v tom duchu, že som rada, že tu vidím v Európskom parlamente laureáta Sacharovej ceny a pred pár minútami sme počuli dve veľmi silné vyhlásenia. Jedna zo strany dám v bielom a druhé zasa zo strany laureáta Sacharovej ceny pánom Fariňasa. Boli to dve kritické vyjadrenia na adresu Európskej služby vonkajšiu činnosť. A taký sa tam uvádza, že vlastne dôveryhodnosť Európskej únie ako celok je ohrozená. A hovorilo sa tu hlavne, a aj naďalej sa hovorí, o prebiehajúcich rokovaniach medzi Európskou úniou a Kubou, pokiaľ ide o dohodu o spolupráci a partnerstve. Mám dve otázky pre pána Feriňasa. Ako všetci vieme, článok 2 v každej dohode o partnerstve a spolupráci sa týka práve ľudských práv a ak toto obsahuje, ak tieto rokovania obsahujú aj verejné konzultácie s občianskou spoločnosťou, tak by ma skutočne zaujímalo, aby sa dvakrát skontrolovalo. Prosím vás pekne, podelte sa s nami o informácie, ak máte také informácie, že by takéto konzultácie, ak sa konali, alebo ak tu je niečo v tomto duchu. A druhá otázka sa týka delegácie Európskej únie na Havane. Dostali ste nejaké pozvanie, jediné pozvanie na to, aby ste sa stretli s predstaviteľom Európskej delegácie, vzhľadom na to, že delegácia vlastne začala svoje fungovanie už v Havane dávnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz za socialistov dostane slovo pán Asis. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som sa spýtal otázky oboch našich hostov. Pán Feriňas, ja som stretol v Lisabone pred pár mesiacmi a vtedy ani vláda, ani prezident parlament, predseda parlamentu bohužiaľ neboli ochotní prijať laureáta Sacharovovej ceny, ktorý bol v Lisabone. Čiže chcem povedať iba nasledovné. Chcem vyjadriť svoju úctu vašej práci a v prípade pána Feriňasa tá hľadovka, ktorá ohrozila aj vaše zdravie v prospech vašich hodnot, ktoré obhajujete, ktoré sú základnými hodnotami Európskej únie, Európskeho projektu, predovšetkým pokiaľ ide o hodnotu slobody. Nikto z nás nemôže povedať, že nevie, ako niektorí tu povedali, že nevedia, že Kuba je jedným z, jednou z posledných diktatorských krajín, marxistických, stalinovských. A tá otázka, ktorá teraz vystáva, či tieto dohody, ktoré tu máme a otvorenie sa voči Spojeným štátom americkým ako aj Európe, či skutočne to bude na prospech, v prospech pozitívnych zmien v spoločnosti na Kube. Podľa nášho názoru by to tak mohlo byť, ale samozrejme nie je to ešte isté. Politická história nás učí, že nič nie je isté. Je dokonale možné, že hospodárska liberalizácia uvoľnenia neprinesia nejaké politické uvoľnenia. My poznáme z histórie také situácie, kde to bolo tak. Ale v prípade Kuby, napriek všetkým pochybnostiam, napriek aj vašim názorom, názorom tých, ktorí žijú na Kube a sú vlastne obeťami totalitárnych represálií, si myslíme, že je tu malá nádej, že by takýto vývoj smerom k medzinárodným štandardom mohol nastať v kubanskej spoločnosti ako výsledok takejto dohody. Ak je jedna vec, ktorá by bola istá, tak je to, to že ak nebude demokraticky, dem, neprebehne proces demokratizácie, respektíve tá sa neudeje, ak my v Európe nebudeme podporovať aj naďalej ľudí na Kube, ktorí bojujú v prospech mieru a demokracie. To znamená, vy musíte opustiť parlament presvedčení, že väčšina európskych poslancov vás podporuje vo vašom úsilí a moja otázka je nasledovná. Po všetkých týchto zmenách aj vo vzťahu k zmenám pozície Spojených štátov amerických vo vzťahu ku Kube ako aj Európskej únie ku Kube, aké zmeny ste zaznamenali, ak vôbec nejaké vo vzťahu k ľudským právam zo strany kubánskej vlády. Ďakujem pekne a teraz za liberálu dostane slovo pani Besera. Ďakujem, pán predseda. E, vítajte opäť, Guillermo Alejandro, a blahoželám a ďakujeme, že ste tu, že nám odozdávate také jasné posolstvo, také zražujúce s tým, čo sa deje. Rada by som pripomenula, že táto dohoda s Kubou, o ktorej hovoríme, je prvá bilaterálna dohoda, ktorá Nastania a že um, pragmatizmus uh, pri zaobchádzaní s princípmi, ktoré um, určuje uh, nové uh, pozíciu EÚ voči zvyšku sveta v zahraničných vzťahoch. Tento pragmatizmus pri zaobchádzaní s princípmi je úplne v súlade, keď obhajujeme toto nové stanovisko, obhajujeme novú dohodu aj otvorene a Tiež e, opakujeme nedostatok e, demokratického pokroku a e, na nich trvať, aby sa neplnili len deklaračne a že nielen vyhlasovať, že sa rešpektujú ľudské práva, ale aby konkrétne boli naplnené. A preto musíme mať za cieľ určite aj lehoty a dátumy a skonkretizovať, ako chceme, aby sa realizovali tieto pokroky v ľudských právach a v tej dohode nie je zahrnuté prístup utrpenie e, zo strany kubanskej vlády. E, to je dobre, že e, pristúpia k medzinárodným dohovorom, ale nič tam nie je nad rámec tých medzinárodných dohovorov, čo by prečilo národné zákony a čo by zaručilo dodržanie ľudských práv. Ja chcem položiť otázku k tomu, čo povedali kolegovia, aby som neopakovala. Myslíte si, že hodnota sakrovej ceny, ktorá, ktorú tu v Európskom parlamente udelujeme ako základný nástroj boja za ľudské práva a um, slobodu myslenia a právny štát, myslíte si, že uh, Kuba uh, už dostala um, tri uh, sakrové ceny v tých 28 rokoch a uh, súvisí to s očakaním, uh, že tento parlament uh, chce uh, vám e, prisúdiť e, ten teda atribút, e, že vy obhajujete ľudské práva. Myslíte si, že tá váha z tých troch sokrových cien z 28 je dostatočná, aby zabezpečila, že vy zaručíte, že sa budú naplňať primárne ľudské práva a že váš príspevok k tomu bude dostatočný? keď budeme o tom hlasovať a môžeme akceptovať alebo odmietnúť túto dohodu. Ďakujem pekne. Máme tu ešte dvoch kolegov, ktorí požiadali o slovo. Už sú traja. Takže teraz dostane slovo pán Telička. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Vítam, že ste prišli. Ďakujem za, vaše, za vašu prácu. Sú vlastne dve školy, pokiaľ ide o pohľad na, tento, na túto dohodu. Jedna z tých škôl hovorí, že táto dohoda by vlastne mala vyústiť nejakým zmenám na Kube a druhá škola má určité pochybnosti. Nechcem povedať, ktorá z tých dvoch škôl alebo smerov má pravdu, ale keď som si poprvýkrát prečítal navrhovanú dohodu, tak som neočakával mi veľa a treba povedať, že som bol šokovaný. Ešte pred členstvom tu som bol vlastne členom týmu rokovacieho v rámci Československa a potom som viedol vlastne tie rozhovory o prístupe. A treba povedať, že po novembri 89 sme mali oveľa jasnejší postup zo strany únie, v časoch, keď vôbec nebolo jasné ešte, že my by sme boli členom Európskej únie, v porovnaní s tým, ako teraz Európska únia pristupuje ku Kube v rámci tejto dohody. Čo je teda zaražajúce v rámci tejto dohody, a ja si viem predstaviť, že by to do istej miery bolo nejako vyvážené, ale nie je tu ani jeden žiadny záväzok vo vzťahu ku Kube v oblastiach ľudských práv, nie je tu ani jeden jediný záväzok. Všetky tie ustanovenia boli navrhnuté v rámci také bilaterálne vz... bilaterálnom jazyku a môže to navodiť dojem, že ako keby sme spolupracovali v oblasti ľudských práv s tretími krajinami. Ja si myslím, že to je prekvapujúce, aspoň pokiaľ ide o mňa, je to veľkým sklamaním. To je jedna poznámka, ktorú som chcel na túto adresu povedať. A druhá poznámka, tá má iba zdôrazniť, že aký vlastne dialog Kuba je pripravená s nami spustiť. Ja som ako podpredseda skupiny ALDE mal viesť delegáciu rozhovorov s Kubou opakovane a kolega Jose bol jeden z tých ďalších členov Opakovane nám bolo jasne naznačené, že nie sme vítaní. Prečo? Pretože v posledných 8 rokoch alebo 10 rokov pred než sme vstúpili do Európskej únie, som ja a moji kolegovia boli aktívni v oblasti otázky práv na Kube. Takže toto je vlastne kvalita toho politického dialogu, ktorý tu máme. Tretia otázka, to je skôr taká poznámka pretože budem musieť ísť za ďalšími povinnosťami, takže sa ospravedlňujem vopred. Ale tá tretia poznámka sa týka stretnutia s ďalšími dvomi kolegami, ktoré sme mali, pokiaľ ide o vysokých predstaviteľov SFVČ plus veľvyslancom a bolo nám povedané nasledovné. Nie je žiadna opozícia na Kube, ide tu obhajcov ľudských práv. Takže ja to vyhodnotenie nechám bokom, ale myslím si, že toto je niečo, čo možno vy možno nie len vy, ale stretol som sa s viacerými vašimi kolegami v rôznych formátoch. Niekedy dostávame odlišné delegácie zo strany Kuby, pokiaľ ide o disidentov a tak ďalej. A skutočnosťou zostáva, že aj cez prízmu niekoho, kto je vlastne priateľom demokratickej opozície na Kube, nevidíme tu nejakú jednotu, ktorú by sme boli potrebovali z vašej strany, nielen pokiaľ ide o otázku obhajcov politi- ľudských práv. Na to, aby sme vytvorili ten základ pre našu spoluprácu, tak to potrebujeme. Ďakujem. Ďakujem pekne, veľmi stručný vstup. Pán Faria. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som tu. Ja by som... Budem hovoriť po portugalsky. Chcel by som začať tým, že sa poďakujem vám za to, že ste prišli medzi nás, pán Fariňas a pán Alejandro Raga. A ďakujem aj ostatným, že ste prišli medzi nás, ako som už povedal. Ďakujem za to, že ste, prišli, že ste boli dostatočne odvážni a že ste sa vyjadrili proti tomu, čo sa doposiaľ dialo na Kube. To, že ste riziko, riskovali váš vlastný život, to my všetko oceňujeme a nebudem preto hovoriť teraz o kubánskom režime, pretože o tom sa tu už hovorilo a my všetci súhlasíme s niektorými bodmi, ale chcel by som e, vás uistiť o tom, čo som už povedal v predchádzajúcich zasadnutiach aj verejne v minulosti, že táto dohoda je hanebná. Je hanbou, pretože obsahuje také aspekty, ktoré, neobsahuje tie aspekty, ktoré by mala obsahovať, pokiaľ ide predovšetkým o ľudské práva, netýka sa vôbec politických väzňov a na Kube ako keby neboli žiadni politickí väzni. Veľvyslanec nám povedal, ona dnes medzi nás nemohla dnes prísť, nejakou by povedala, že sú teroristi, ale nemajú politických väzňov. A od začiatku rokovania o tejto dohode máme zhruba 8 tisíc ľudí, ktorí vlastne boli zadržaní a zadržaní v podstate za spoločné skutky. Oni podľa všetkého nie sú politickými väzňami. A potom sú tu ešte ďalšie časti tejto dohody, kde ide o nedostatok transparentnosti, ako povedal pán Ferina. A končím už, avšak je tu aj odvolávka, ktorá sa týka, ktorá sa týka a je veľmi dôležitá. Spýtam sa svojich kolegov v Portugalsku. Ide tu o situáciu, kubánskych doktorov, ktorí pracujú napríklad v Portugalsku, pán že vy ste povedali, že sú vykoristovaní zo strany vlády, zo strany kubanskej vlády, ale v Portugalsku. Tí sú tu takisto, není spomenutí, takisto tých 8 tisíc kubánskych utečencov, ktorí v podstate sa nachádzajú medzi Nikaragou a Kostarikou. Takisto nie je spomenuté v tejto dohode, takže v podstate je to iba ako keby taká nedostatočná zmluva. Takže, vážený pán predseda, chcel by som ukončiť svoj príhovor tým, že ešte sa dotknem pár bodov, ktoré odzneli zo strany viacerých rečníkov. Samozrejme, berieme do úvahy to, čo ste povedali a pán Francisco už povedal. Vy musíte dnes opustiť náš parlament v presvedčení, že Európsky parlament vás podporí, že podporí vaše odporúčania. My samozrejme zoberieme do úvahy to, čo ste vy povedali. A už skutočne na záver. Chica Buertes má pieseň. Úžasný spevák, ktorý častokrát hovoril o Kobe. Ďakujem, pán predseda. E, ja e, na rozdiel od ostatných vystupujúcich si myslím, že e, tieto rozhovory, ktoré má EU s kubanskou vládou, sú so, s prvým smerom, e, prebrali všetky témy a um, boli tam e, niektorí neprajníci, ktorí hovorili, že nemôžeme uh, sa dotknúť tých tém, ale uh, sme sa ich dotkli. A keď sa vrátim k uh, tej uh, nechválne známej uh, spoločnej pozícii, ktorú viedol um, ex-premier Aznár, čo je uh, spoločná pozícia, ktorú nemá s iným štátom, len s Kubou. A myslím si, že uh, môžeme dospieť k dohode e, s rešpektovaním e, zvrchovnosti každého štátu a EÚ zvrazňuje e, aplikáciu, extrateritoriálnu aplikáciu uplatňovanie zákonov EÚ. A, hovoria napríklad o pokute skoro 8 miliard dolarov banky BNP a EÚ by nemal byť nástroj konkrétnych osôb, o ktorých nevieme, že koho zastupujú. Euh, Ďakujem. A teraz dostane slovo na krátku reakciu. Ale predsa len Tereza. Tereza Jiménez sa ešte chce vyjadriť. Skutočne posledná prihlásená, nech sa páči. Intentaré ser muy breve. Pokúsim sa byť stručná. Predovšetkým keďže som sa im bol včera proti som Chcem sa e, vám poďakovať za vašu prítomnosť. E, pre mňa e, vy, pán Fariňa, e, zriskal svoje zdravie a e, snažil sa dosiahnuť slobodná na Kube, alebo aj vám sa chcem poďakovať ako Alejandra, ktorí ste boli roky v väzení, e, ktoré e, sa vôbec nepodobujú na väzenia, aké máme to v Európe. Ja sa chcem poďakovať Berte e, všetkým e, odvážnym e, dámam vilom, ktoré poznám a vy máte viac dôstojnosti, o ktorej mne sa nemôže snívať v celom živote. A preto viem, že vy nie ste proti dohode, treba to opakovať nie ste proti eh, dohode medzi EU a Kubou. Vy eh, nechcete dohodu, ktorá by eh, nevyžadovala a nenutila prepustenie politických väzňov a viedla k ozajstnému otvoreniu a dohodu, ktorá by zakotovala záväzok a vy alebo mm, dámy v mm, bielom nechcete zabraniť dohode s EÚ. Vy e, nebraníte uzatvorenú dohodu, ale vy e, braníte tomu, aby sa zlegitimizovala totalitná vláda. A toto sa musíme snažiť e, pochopiť s najväčšou úprimnosťou, že kto bude prospekt z tejto dohody. Ak odpoveď bude, že Kubanci, tak ju podporme, ale ak to nie tak, tak ako vy nám hovoríte, E, túto dohodu treba e, na novo vyjednať e, so všetkým tým, čo prinesú záväzky pre dodržovanie ľudských práv. Ďakujem pekne. teraz v stručnosti dostane slovo pán Alejandro González Raga a potom prejdeme. Neviem, či vlastne SOV čo chce takisto vystúpiť, ale áno. Dobre, nech sa páči. SVČ takisto chce vystúpiť. Pán predseda, ak dovolíte, môže by mohol vystúpiť e, kolega Benután, to je osoba, ktorý čo najbližšie sledoval tie vydávania, no ak súhlasíte predtým, než mu dám slovo, by som rád povedal, že my sme si s veľkou pozornosťou vypočuli všetky vystúpenia a nielen informácie z dneška, ale e, je to proces e, už mnoho rokov a počúvame všetky hlasy a snažíme sa porozumieť, analyzovať a ohodnotiť tú situáciu a na základe e, toho je našim presvedčením, že dohodu, ktorú máme a ktorú predkladáme, je vyrožená dohoda, konstruktívna dohoda a je to prísna dohoda, ktorá obsahuje všetky ustanovenia a doložky, ktoré sú um, prísne, týkajú sa ľudských práv a um, je to aj rámec pre zlepšenie záujmu EÚ um, e aj Kuby v situácii, ktorá doteraz sa nezlepšila. Dovolte mi dať slovo Benovi. I will, I will make it very... Ja budem hovoriť krátko a rád by som sa vrátil k tomu, čo znelo na začiatku. Musíme posledovať, aké sú alternatívy k uzavretiu tejto dohody. A keď sa pozrieme na situáciu za posledných 60 rokov, Kuba je izolovaná najprv zo strany USA, ale tiež EU eh, e si od nej držala distanc za posledných eh, 20 rokov táto politika nepomohla e, zlepšiť e, naše záujmy na Kube a e, nenoscalo lepšie rešpektovanie ľudských práv a demokracie na Kube a je na čase zmeniť tento vzťah konstruktívnym spôsobom, aby sme dosiahli naše ciele. A tu táto dohoda môže prispieť k tomu, aby sme mali lepšiu platformu a okolnosti, pri ktorých budeme lepšie môcť hájať eh, európske hodnoty a záujmy a dohody, ktoré určujú princípy a spôsoby eh, oblasti pre výmenu názorov a spoluprácu s Kubou a domnievame sa, že toto je spôsob, ako dosiahnuť náš politický cieľ vo vzťahoch s Kubou. A keďže táto dohoda je nástrojom na naplnenie týchto cieľov, Nemyslíme, že by bolo mudré, aby e, sme podmenili podmienkami, pretože by e, potom sme si odopravili možnosť použiť tento nástroj a pokročiť vo vzťahoch. Sú tu dve veci, ktoré by som chcel zvrazniť. Jedna je o článku 1.5 odporúčam, e, aby ste si ho pozreli a to sa popisuje ako spôsob e, uznania e, úst, kubanského ústavného právneho poriadku. To nie je pravda. Treba si prečítať celý text dohody a ide o to, že súhlasíme, e, že kroky podľa tej dohody sa majú plniť podľa príslušných ústavných princípov právnych noriem, ako aj platných medzinárodných nástrojov, ktorých sú signatármi. Takže to súvisí s našimi E, obchodnými vzťahmi a dialogu o týchto vzťahoch s Kubou. A ďalej k tým konzultačným e, procesom, ktoré prebiehajú počas vyjednávaní. Súhlasíme, že nezávislá občianská spoločnosť a médiá musia byť blízko informované o vývoji o vyjednávacom procese s EU a rôznymi e, stranmi a bereme na vedomie, že tieto vyjednávania sa vykonávania vykonávajú medzi vládami a zástupcami vlád. V tomto prípade občianská spoločnosť a média boli informované prostredstvom eh, všeobecného šírenia informácií a tlačových briefingov počas vyjednávacích kol a eh, naše služby majú pravidelný kontakt aj v Bruseli, aj na Kube s eh, členmi kubanskej občianskej spoločnosti a oni sú si vedomí obáva očakovaní očakávaní všetkých sektorov kubanskej spoločnosti a to samozrejme plnilo, naplňalo naše vyjednávania. No, Ďakujem pekne a takisto treba povedať, že sme pozvali e, pani veľvyslankyňu z Kuby, ale povedala, že sa nemôže na našej diskusii zúčastniť, takže to hovorím na to, aby sme vedeli, že je tu takisto možnosť, ktorú sme dali aj im, aby sa vyjadrili. Teraz zostane slovo pán González Raga a potom nakoniec vlastne zatvoríme eh, diskusiu s vami. Takže nech sa páči, máte slovo. Dve minúty. Eh, Na Marko to všetko, čo tu zaznelo. Eh, nechcem hovoriť o hodnote sacharovej ceny, o tom bude určite hovoriť Guillermo ale niekto tu hovoril o politických väzňoch a o tom, že e, pani poslankyňa, či pos, e, pani veľvyslankyňa, či veľvyslanec e, raz povedala, že na Kube nie sú politické väzni. Tak ako človek, ktorý zažil väzenie, ako mnohí iní, ktorí tam zostávajú, môžem povedať, že som dostal správu od Armanda Sosa Fortuniho, ktorý má 73 rokov, a už čo skoro to bude 22 rokov vo väzení. Predtým bol 14 rokov väznený a <clears throat> prišiel na Kubu s ozbrojenou skupinou, snažil sa zvrátiť e, v režim na Kube, rovnako ako to vlastne spravila kubánska vláda, ktorá tiež zmenila režim so zbraňou v ruke gerilovým spôsobom. A takýmto istým spôsobom to urobil aj on. Pred 20, mal najprv 14 rokov, potom 22 rokov. To je asi e, politický väzeň, ktorý u nás strávil najviac e, rokov vo väzení z politických dôvodov. O tom sa ale veľa nehovorí, pretože to nie je politicky korektné. Neviem, ako to povedať. Politicky korektné, tak sa to hovorí, nie? Takže to som chcel povedať a potom Humberto Areal Suárez, ktorý bol takisto zapojený do tejto istej skupiny, ktorá sa pokúsila infiltrovať a bol odsúdený na smrť a 6 rokov čakal vo, väzni, vo, vo v celé smrti. Potom bol zmenený trest. A už čoskoro bude 30 rokov vo väzení. Takže to je len tak na Margo. Niekto potom hovoril, že spoločná pozícia je e, kde si na, na polceste, ale čo robila kubánska vláda už 60 rokov svojim občanom? Tak ako chceme, ako, ako nemôžeme spochybňovať moralitu činov, morálnosť činov kubánskej vlády? Treba povedať, že tá dohoda, no my sme za dobrú dohodu, podporili by sme dohodu, ktorá bude brať do úvahy isté základné normy, ktorými sa kubánska vláda bude musieť vradiť, ktoré, ktoré bude musieť rešpektovať. Eh, verím tomu, že kubánska vláda keď by som veril tomu, že kubánska vláda chce úprimne pokračovať na ceste podporu ľudských práv, tak sa nemám čoho báť ak by mali úprimnú snahu sa takýmto spôsobom e, posúvať, tak prečo by sa báli zaviazať sa k takémuto niečomu? Takže to je niečo, čo by sa naozaj malo posudzovať a zvážiť. Nič ďalšie už asi netreba povedať. Takže na otázku pani poslankyne krajina, ktorá, e, vláda, ktorá väzni svojich vlastných občanov, ktorá sa hlási k stalinistickému odkazu. Je krajina toho najstaršieho modelu marxizmu-leninizmu. Neprebehli žiadne konzultácie o tejto dohode e, so zástupcami občianskej spoločnosti. Organizácia, ktorú zastupujem, je druhá najpočetnejšia organizácia ktorá tu je a môžem hovoriť aj v mene tej najväčšej, to je e, Patriotická únia Kuby, ani tá nebola nikdy konzultovaná Európskou úniou, ani s žiadnym zástupcom Európskej únie na to, aby bola e, zobraná vlastne do, do konzultačného procesu hľadom tejto dohody. Nikdy neboli konzultované občianske spolo, zastupce občianskej spoločnosti. A môžem hovoriť aj v mene Dám v Bielom. To je tretia najpočetnejšia občianská skupina na Kube a ani oni neboli nikdy konzultované Takže toľko k pánovi Nautovi. Ďalšia otázka, ktorú položila pani Najma. Či s nami komunikovala delegácia Európskej únie v Havane? My, ktorí sme nositeľia Sachrovej ceny nemáme žiaden špeciálny režim. To nie je žiadne špeciálne ocenenie, nemám žiaden osobitné zaobchádzanie vďaka tejto cene. Došlo k útokom došlo k útokom, zadržiavaniu a vypočúvaniu až trojhodinovú nositeľiek Nobelovej ceny s dám v e, bielom. Takže na to, to je preto, aby tento parlament vedel, čo znamená e, udelenie Sacharovej ceny. Podpi- napísali sme štyri listy, ktorý, ktoré sme poslali zástupcovi Európskej únie v Havane. Nikdy nám neodpovedal. Nikdy sme nedostali odpoveď. Ani e, nedostali odpoveď nositeľia Sacharovej ceny. Pri štyroch e, situáciách alebo štyroch prípadoch Išlo o listy. Áno, predtým sa s nami stretával systematicky a pýtal sa nás na to, aká je situácia v oblasti ľudských práv. To, um, to je v minulosti pravda, ale to v poslednom obdobie len na margo vašej otázky. Potom pán poslanec Asic z Portugalska sa pýtal v zásade, ako reagujú kubanské orgány na otvorenie vzťahov z USA? A ako to zasiahlo občianskú spoločnosť? No horšie, to je to správne slovo. Je oveľa viac väzení, uväznení, je oveľa viac e, zatknutí, zatýkania, oveľa viac vyhrážok, sa strojnásobujú a zoštvornásobujú a je oveľa viac útokov režim sa cíti legitimizovaný. Cíti sa, že ho Spojené štáty legitimizovali, a teraz ho bude legitimizovať Európska únia. A hovoríme o ľuďoch, ktorí majú mentalitu mafiánov, banditov. Chcem len pripomenúť, že ľudia, ktorí sú pri moci na Kube, vytvorili akýsi kartel a títo ľudia zabili viac ľudí ako, by, ako ktokoľvek iný, e, kto žije na Kube, e, kedy zabil. Ale toto je špecifické, že súčasná vláda Kuby postavila e, pre tejto štvrti vo nemocnicu, pre e, rodinných príslušníkov, pre, pre všetkých e, vlastne obyvateľov tejto, e, tejto štvrte, ale vlastne celý tento, toto nemôžete nakoniec vlastne Raúl Castro. Takže tu vidíme, že ide naozaj o ľudí, ktorí nemajú absolútne žiadne škrupule uzurpovať si moc a udržať si ju za každú cenu, keď, keď sa k nej dostanú. Takže toľko na Margo toho, čo sa pýtal pán poslanec Asis. Teraz ešte pani poslankyňa Becera. A ona sa spýtala otázku, ktorá je, povedal by som, taká kľúčová. Po druhej svetovej vojne Európa sa, sa stala morálnym referenčným rámcom v oblasti ľudských práv pre celý svet, pretože prežila holokaust, alebo tu sa uskutočnil holokaust. Vy ste zažili e, situáciu, v ktorej ste sa museli rozhodnúť, e, že vytvoríte skupinu pravidiel, e, v rámci ktorých sa zabezpečí, že už nikdy nebudú takýmto spôsobom pošliapané ľudské práva znova. A stali ste sa takým referenčným morálnym rámcom, ktorým je aj tento parlament, ako ste aj vy sama povedala, pani poslankyňa, a tento referenčný rámec bol e, trikrát, tento, ten referenčný rámec trikrát udelil e, Sacharovovú cenu obyvateľom Kuby, ale vtedy sme sa cítili aj opakovane zabudnutí, keď sme videli, že v dôsledku no, tejto ceny vlastne sú ohrozované naše životy a životy našich rodinných príslušníkov a vidíme, že vlastne keď ide o na jednej strane obranu nositeľov Sacharovej ceny a na druhej strane ide o presadzovanie ekonomických záujmov, individuálnych hospodárskych ekonomických záujmov, tak dochádza k tomu, že sú vlastne, že sú vlastne e, ľudské práva e, odsúvané nabok voči ostatným princípom. Pritom e, tento parlament tvrdí, že ľudské práva sú nadradené všetkému ostatnému. Momentálne ešte e, to čaká na, na podpísanie, momentálne to ešte nie je sfinalizované, ale všetkých chcem vyzvať, aby ste si e, pozreli noviny Vanguardia z mojej e, provincie, akým spôsobom reaguje ministerstvo vnútra, štátnej bezpečnosti a kde oni posielajú falošné skupiny e, akýchsi bojovníkov, ktorí e, zabíjajú deti, e, starších občanov, Rusov, tak ako to pôvodne robili Rusi vlastne vo svojej krajine a ako to fungovalo aj v iných krajinách, ktoré boli súčasťou východného bloku, napríklad v Maďarsku, Polsku, Českej republike. Takže tie isté praktiky sa používajú aj u nás. Pán poslanec Farias, veľmi pekne ďakujem za podporu za nádej, ktorú nám dávate. Budeme pokračovať ďalej, aj keby nás to malo stať život. Pretože blahobyt našej krajiny, blahobyt ľudí, to sa nedá e, vyrokovať. Pán Kouso, so všetkou úctou vám chceme povedať, že Rešpektujeme ako demokrati to, čo hovoríte, to je váš názor. Máme názory, ktoré sú presne e, opačné voči tomu vášmu, vášmu, ale môj otec bol členom hnutia 26. júla. A moja matka tiež tá je tu. A Fidel Castro rozhodnutím ktoré sa nazývalo, ktoré sa nazývalo 0, 3 e, nuly, e, vlastne rozhodol o tom, že e, budú umiestnené bomby do všetkých miest v Kube, aby sa nikto nemohol zabávať. Ak toto nie je terorizmus, tak ja chcem vedieť, čo je terorizmus. Ak si vy myslíte, že táto spoločná pozícia je e, uznaniahodná alebo akceptovateľná, tak sa chcem spýtať, akým spôsobom e, môžeme ospravedlniť e, ten terorizmus, ktorý pácha vláda Fidela Castra, Raula Castra voči vlastnému ľudu, ale Alejandro Castro, ktorý momentálne drží tú reálnu moc na Kube. Takže je to pred 27 rokmi bol bojovať v Angole, má dve rany na tele a bol akýmsi žoldnierom, ktorý bojoval v mene zahraničnej veľmoci, ktorá sa vtedy nazývala e, Zväz sovietských socialistických republik. A vlastne cieľom týchto jednotiek bolo dosahovať vojenské ciele a vojenské aktivity a potom sa zrazu jedného dňa úplne stratili. A myslím si, že to je, toto je viac odsúdenia hodné, ako tá spoločná pozícia, o ktorej sme hovorili. A Teresa Jiménez, ďakujem veľmi pekne. Teresa Jiménez, ďakujem veľmi pekne za podporu, za pochopenie, takisto za nádej. Budeme ďalej bojovať. keď, sme, keď, keď som videl tých, to množstvo ľudí, s ktorými sme sa stretli počas týchto troch dní, tak vidíme, že tu stále je veľká morálna hodnota v tomto parlamente, veľká morálna vôľa a odhodlanie. A nikdy sa nebudem hambiť za to, že som dostal Sacharovú cenu, pretože budem bojovať do poslednej sekundy svojho života za to, aby na Kube bol raz ten istý systém možnosti otvorene diskutovať s vládou, ktorú, ktorý má, ako máte vy tu v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Veľká vďaka našim hostom. Skutočne nám je ľúto, že naši kolegovia budú musieť začať neskôr. Teraz robíme krátku prestávku, aby sme sa rozlúčili s našimi hostiami a potom budeme pokračovať tému Venezuely. Ďakujem. Vážené dámy a páni, začneme ešte s ďalším bodom programu, ktorý tu máme na dnešnom programe. Poprosil by som vás, aby sa e, páni poslanci e, a tí, ktorí sa zúčastnia tejto schôdze, usadili. Takže začneme s výmenou názorov na situáciu v oblasti ľudských práv vo Venezuele. Poprosím vás. Pardon? No, no, no,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 podobne ako ste si mali možnosť zažiť tento rok aj minulý rok, budeme opäť diskutovať o situácii vo Venezuele. Je to situácia veľkého záujmu, ktorý tento parlament pripisuje situácii venezuelského ľudu a e, práve preto táto diskusia sa realizuje spolu aj so zástupcami e, Eurolatu, parlamentu zhromaždenia Eurolatu. A je to taká, také gesto, ktoré je potvrdením nielen záujmu, ale aj e, účinného zapojenia jednotlivých partnerov v tomto smere, aj partnerov z Mercosuru. Budeme mať príležitosť vystúpiť, vypočuť si vystúpenie viacerých rečníkov, ktorí budú hovoriť o situácii v oblasti ľudských práv v Venezuele. Je to situácia, ktorá je závažnosť a ktoré vlastne malé perspektívy e, nenechávajú nikoho na pochybách. Situácia ľudských práv e, vo Venezuele je situácia e, arbitrárnych rozhodnutí vládnej moci, zneužívania ozbrojených zložiek, nelegálneho zatýkania, odsudzovania na základe sfalšovaných dôkazov, politickej cenzúry a takisto aj humanitárne krízy, o ktorej už môžeme hovoriť. Súčasná kubanská vláda odmieta uznať eh, túto závažnosť situácie a eh, odmieta pomoc zvonka eh, to je aj odmietnutie pomocnosti banky Muna, charitatívnych organizácií, organizácie amerických štátov a všetkých ostatných krajín, ktoré pomáhajú alebo chcú pomôcť Venezuele prostredníctvom e, medicínskych prostriedkov, potravín a inej formy pomoci. Vedie to k tomu, že populácia sa dostáva do situácie zúf- absolútneho zúfalstva. A práve preto je takisto aj veľmi dôležité pripomenúť aj e, negatívne výsledky návštevy e, Komisie pre ľudské práva OSN Takisto Komisia pre ľudské práva, prosím som Vysokého komisára eh, pre ľudské, pra- eh, ľudské práva, takisto aj pani Mogherini, ehm, tí preukázali pri posledných vystúpeniach svoje vážne znepokojenie eh, v oblasti situácie ľudských práv vo Venezuele. V každom prípade ehm, závažnosť tohoto vývoja nás núti prejsť iba zo znepokojení smerom konkrétnych krokov. aké európske inštitúcie by sme mali pomôcť predovšetkým našim vlastným spoluobčanom. A a všetkým tým ľuďom, ktorých práva sú porušované vo Venezuele. Sú tu ľudia, ktorí tu nie sú, ako Alejandro González, neviem, kde je, zdravím, um, a, a, sestra Andrea, to je občan Portugalska a Španielska, ktorí sú aj momentálne eh, väznení z politických dôvodov vo Venezuele. Takisto chcem eh, pozdraviť Rosauru, eh, Rosauru taliansku občianku, manželka Um, riaditeľa ktorý bol nedal, manželka rejiteľa pre občianské práva, ktorý bol nedávno uväznený a takisto prvý venezuelský študent, ktorý dostal um, politický azyl v Belgicku, ten je tu. Takže všetkých vás zdravím. Venezuela je aj európsky problém a o tom nemôžeme pochybovať. A to nielen preto, že to je krajina, kde um, každá krajina, kde sa porušujú ľudské práva, nás musí znepokojovať, ale takisto aj preto, že ide opäť o našich spoluobčanov, na tom trvám. Takže ďalších 18 ľudí, ktorí sú väznení, sú e, občanskí, e, obč, európsky občania. Um, sú to ľudia, ktorí sú väznení v podmienkach bez vzduchu, bez e, základných medicínskych pomôcok, bez základnej hygienickej výbavy. Takisto chcem pozdraviť prvého poslanca venezuelského parlamentu, ktorý navštevuje Európsky parlament. Najvyšší súdny orgán rozhodol včera, že naďalej bude rešpektovať demokratický mandát eh, poslancov a umožní, aby ďalší eh, rozpočet, ktorý pripraví eh, parlament, nebol hlasovaný, nebol schvalovaný v parlamente. A nakoniec najvyšší súd um, skončí s možnosťou uh, konať uh, odvolacie uh, referendum. A preto, ak um, budú uh, hlasovať uh, demokratickým spôsobom, uh, tak odsúdia uh, túto krajinu na humanitný chaos a na ďalšie porušovanie e, ľudských práv. E, toto e, nie je nástroj na to, aby vyhodili Madura z moci, ale aby zabezpečili demokratický a ústavný poriadok a riešenie humanitnej situácie a ekonomickej situácie v Venezuele. Je to legitívny mechanizmus a ak e, sa e, toto e, zabraní, tak čo sa stane v ďalších mesiacoch, keď budeme hlasovať v našom výbore? Pamätáte si, že sme skladili uznesenie v Európskom parlamente o Venezuele a odtedy tá situácia sa len zhoršila a nedávno viacerí poslanci sme poslali list pani Magrini pred 1. septembrom aby sme aktualizovali situáciu a e, odpoveď e, po 40 dňoch e, po odoslaní tohto listu bolo, že EÚ stále dôveruje dialogu a krokom týchto troch bývalých prezidentov. No, túto cestu sme nepotrebovali ani list, ani nechať ubehnúť toľko času. Nechcem už hovoriť dlhšie, pretože máme málo času a musia hovoriť naši hostia. Eh, je toto kľúčový moment a chcem vás, vám predstaviť, ktorí sú tu s nami teraz, eh, máte eh, v vašich spisoch zoznám projektov, ktoré sa financujú z Európskeho nástroja pre demokraciu a máme tu raz Suchu, výkonná riaditeľka KAS v Prahe a medzinárodná koordinátorka Trestného fóra pre Venezuelu ďalšiu pani Ferreira Bravo, ktorá zastupuje výbor obetí e, Karimba a potom dám slovo e, na vaše vystúpenia a pán Ramon Chauregi, e, predseda Eurolat, sa musel ospravedlniť za svoju neprítomnosť, no pod, vyjadril mi svoju podporu a svoju voľu, aby boli informovaní o tom, čo tu budeme prebrať a my súhlasíme s tým, čo e, hovoríte, takže e, my prejdeme k e, rečickému času. Dám vám 5 minút každej jednej. Hovorili sme o 8, ale musíme to skrátiť 5, prípadne 6, ale musíme rešpektovať tento čas a začneme. Najprv Tamara Suchoť. Tamara, môžete to povedať za 5 minút, všetko, čo je dôležité. Tamra má slovo. Aló, ja? OK. Muchas gracias por esta oportunidad de estar... Ďakujem za príležitosť, že som tu dnes naživo. Môžem povedať, čo sa stalo za posledné mesiace vo Venezuele medzi Amerikou komisia pre ľudské práva um, pre uh, slobodu uh, prejavu um, 15. septembra uh, nastali eh, hrozby a trestné stíhania eh, proti eh, členom opozičných strán a pokojných demonstrantov. A tento regionálny orgán tiež ľutoval požiadal o e, referendum o odvolaní aj sú to stovky občanov, e, ktoré boli prepustení z práce za to, že podpísali toto referendum a e, títo ľudia sú vystavení násiliu a bezrednosť týchto ozbrojených skupín alebo ozbrojených civilov pokračuje od januára 2014 až do 30. septembra 2016 Európa venezuelský e, trestný fórum e, registrovalo 1036 e, takýchto útokov s politickým cieľom na demonstrantov, ktorí demonstrovali v politických veciach alebo v sociálnych veciach. Teraz z tohto počtu osob, ktoré boli zatknuté 101, e, je stále za mrežami a toto kvalifikuje stresné fórum ako politických e, väzňov od 1. januára do 30. septembra tohto roku sme zaregistrovali 2436 zatknutí z politických a sociálnych dôvodov a medzi týmito zatknutiami za posledných 6 mesiacov 2219 ich bolo a odkedy začal mm, tzv. dialog v Venezueli 1. maja od tohto roku, bolo 2219 politických zatknutí z tohoto počtu 24 um, um, väzňov bolo odsudených, e, ďalší e, sú trestne stiahní a e, ďalšie osoby, ktoré boli zatknuté za posledné dva roky, naďalej má otvorené trestné konanie, takže majú opatrenia, ale nie sú na kauciu, ale nie sú prepustení. A režim e, zatýka veľký e, počet osôb, e, ale zároveň ich aj prepušťa alebo im odníma slobodu. A za posledné tri mesiace tohto roku bolo 235 ľudí zatknutých a súdených a 15 z nich im bola odňatá sloboda a 56 bolo prepustených s obmedzením slobody v januári 3 zatknutí, v februári 4, v marci 65, apríl 56, maj 213, jún 1753 osob bolo zatknutých a z toho 900 bolo zatknutých e, v e, nočných e, radách, radoch pred potravinami a pred obchodmi s potravinami a lekárňami. V prípadoch e, represie e, sme e, zaznamenali zatýkania politických aktivistov a medzi nimi aj piatich mladíkov. A ktorého jediný zločin bol, že riadil dron ale tiež ďalší e, vedúci opozície boli zatknutí a e, prenasledovanie Davida Molanského, ktorý je e, starostom. 36 politických väzňov bolo zatknutých od maja tohto roku. Za tieto tri mesiace sme zaregistrovali kruté zaobchádzanie s ľuďmi, ako napríklad v prípade Manuela Hernandeza, eh, ktorý je občan, ktorý eh, bol eh, zbytý v rade pred samobsluhou a štát zatkol osoby a minister, tento minister napríklad sú teraz Mm, príkazy na e, zatknutie a uväznenie a týmto trpí väčšina ľudí ako aj fyzickým mučením a izolovanou väzbou a mnohí e, sú e, 15 metrov väznení pod e, zemským povrchom v e, väzení, ktoré sa nazýva hrob a mnohí dostávajú tresty a e, nedostávajú lekárske ošetrenie. A u mnohých uväznených sa e, rýchlo zhoršil zdravotný stav. Väčšina z nich má e, problémy zažívacie, psychiatrické, aj problémy s kostiami. A jeden z nich má nádor na mozgu a nebol liečený. Aj ďalší. Tieto mučenia neskončili a ten istý deň, keď e, sa stretli e, títo traja prezidenti e, v Dominikánskej republike a bol tam pochod, tak siedmi mladíci boli zatknutí, boli prenesení do tzv. hrobu a boli mučení a to bolo v maji tohto roku. Tieto vyčerpajúce informácie e, veľmi ľahko môžeme šíriť, sú v dokumentách, e, takže e, netreba, aby sme to tu čítali. Jedno z odvodov, aby sme dodržali čas, je, ako viete, tlmočenie ehm, skončilo pol siedmej. Môžeme ešte dostať pár minút navyše a potom už e, nebudeme mať tlmočenie a môžeme to e, robiť len po anglicky, takže preto sme využili tento čas, aby sme vám dali slovo. Patricia Betancourt, máte 5 minút. Bueno, eh... veľká emigrácia v polovici 20. E, storočia priniesla do Venezuely mnoho Európanov, ktorí utekali pred vojnou a našli e, tam e, miesto a rastli s tým štátom a štát s nimi. Hovoríme o téme, ktorá je stále aktuálna. Migračný jav, e, ktorý ja si môžem predstaviť ako vlna, ktorá odchádza, prichádza, bez toho by sa zastavila. A táto vlna, ktorá v tej prišla, teraz sa vracia a sú to navratené občania, to znamená E, synovia alebo vnúky tých, ktorí tam prišli v 20. E, e, storočí a ktorí zažívajú nočnú moru z toho, čo najprv mal byť sen. A medzi nimi sa zameráme aj na tých, ktorí boli uväznení režimom utlačateľa Madura. A to na občanov Európy, ktorí teraz žijú v väzeniach tohto režimu. Taliani, Španieli, Portugalci, ktorí e, sú riadne zaregistrovaní občania e, podľa e, všetkých pravidel, na ktorých zabudajú svoje konzulaty a ambasády. Zoznam, ktorý predkladáme, bol zostavený veľmi ťažko zo strany Aliancie pre slobodu politických väzňov. To je skupina, ktorej EU je členom pretože nie je ľahké niekedy odhaliť Európanov, pretože sú tiež venezuelčania a keď e, majú um, priezviská, ktoré uh, to nedokazujú, tak, uh, tak to ich uh, prestanú vnímať. A uh, je to viac ako stovka väzňov režimu a my um, odsudzujeme uh, prípady uh, osob, ktoré sú uh, rozdelené v rôznych e, väzniciach e, a ktoré e, žijú v nedorských podmienkach. Ja by som rada urobila krátke zhrnutie na, no, chcem povedať, ich mena a národnosť, ako povedal Tamara, čím trpia. Portugués. Andrea González, Canaria. Dani Abreu, portugués. Betty Grossi, italiana. Vasco da Costa, portugués. Alejandro Puglia, italiano, Iván Simonovis, español, Andrés Thompson, inglés, Raúl Emilio, Emilio Baduel Caffarelli, italiano, Josefa de González, española, Ignacio Porras, español. Estos nombres. Tieto mená predstavujú Európanov ponižených eh, a ubitých a každý z nich eh, predstavuje Európu pretože takto hovorí zákon. Dobre, sú ďaleko 10 tisíc kilometrov, ale to neznamená, že sú občania druhej triedy ani to, že sa narodili tam ani to. Preto žiadame to, aby ste robili všetko, čo máte na dosah, aby v prvom rade ste spodnali situáciu, v ktorej sa nachádzajú títo Európania a aby ste tlačili na to, aby členovia delegácie EU v Karakase požiadali o ich e, návštevine a tiež, aby ste zaktivovali mm, nástroj EU, aby čo najskôr vycestoval do Venezuely, aby zahrnul e, do e, svojho programu návštevu politických väzňov. Až kam siahajú hranice Európy a hranice ich hodnot, princípov. Každý občan je hranicou svojho štátu. Ďakujem pekne. Ďakujem Patricia za skonkretizovanie a za um, podrobnosti aj e, za to, že si dodržal čas. Teraz na 5 minút ten dať slovo pani Doňa Ferreira. Bravo. Buenas tardes. Dobré popoludne, som Sorada Brau a som horkeňa um, uh, výboru obeti Lagorimpa, to je eh, mimovládna organizácia pre ľudské práva, ktorá eh, zoskupuje obete eh, násilia politických činov, ktoré nastali vo Venezueli v roku 2013 2014. Je tu so mnou pán Oskar Carrera, ktorý je tiež súčasťou tohto výboru a najprv eh, chcem sa poďakovať eh, tomto výboru pre ľudské práva Európskeho parlamentu za to, že nás opäť pozvolí do tejto debaty. Počas celého roku sme udržiavali eh, a informovali tento parlament a rôzne európske ustanovenia o obetiach politického násilia v 2014. A mali sme minulý rok možnosť sa stretnúť s delegáciou tohto parlamentu, ktorý sa naštívil Karkas a nedávno sme e, mali schodku s generálnou riaditeľkou e, pre európske služby, zahraničnej služby. A e, nikdy nebude dostatočný priestor, aby sme e, vás oboznovali s e, pravdou o tom, kto sú zodpovední za e, umrtie našich rodinných príslušníkov a ani asi vy nepoznáte eh, môjho syna, eh, to je môj syn, eh, kapitán, ktorého zavražili 12. marca 2014. Dnes môj syn už je 31 mesiacov po zavražení. keď násilné skupiny sa pokusili spaliť E, čerpaciu bežnú e, pumpu a e, môj syn tam išiel túto hasiť a zachraňovať a boli napadnutí násilnou skupinou, ktorí začali strieľať na vojenských funkcionárov a zranili jedného jeho kolegu a môj syn ho chcel e, zachrániť, ale e, bol e, zasiahnutý gurkou, ktorá ho hneď zabila. A tieto kroky spôsobili 43 mŕtvych a viac ako 800 zranených, keď tieto násilné skupiny vykonali svoje útoky. My sme priniesli dostatočné informácie o každom z našich prípadov. My naďalej budeme, aby e, skutoční pôdcovia a intelektuálni pôdcovia týchto e, krokov boli stíhaní a pracujeme naďalej na tom, aby už nikdy nenastavili takéto situácie v našom štáte. Ja e, vám chcem povedať, že pre nás je ťažké sem chodiť, pretože cítime, že tento parlament nás nepodporil ako E, obete a e, nepodporuje e, naše argumenty a náš boj, ale treba kvalifikovať týchto ľudí ako politických väzňov a myslíme si, že nikdy nezatvoríme dvere pred pozvaním, ktoré bude chcieť pripomenúť si členov našich rodín, ktoré boli zavražené kvôli neznačanlivosti radikálnych sektorov vo Venezuele. Nikdy e, e, ne, e, odmietneme e, spravodlivosť pre rodiny týchto zavražených obetí. Musím pracovať na tom, aby tieto prípady neostali e, nepotrestané a musíme e, vyšetriť každý jeden prípad a musíme sa sústrediť na spravodlivosť a nápravu pre obete. Tento parlament môže veľa prispieť v e, týmto smerom a chceme upozorniť členom tohto parlamentu, že v Venezuele sú e, sektory, ktoré majú záujem naďalej podporovať e, násilné činy. A musím to povedať, že práva na pokojné demonstrácie nemôžu e, byť zamienkou na odvodenie násilných činov a e, naša boj je ozajstný a musíme pamätať na ozajstné zámery, e, ktoré motivujú niektorých vodcov pri organizovaní týchto násilných demonstrácií. Mene tohto výboru chceme, požiadať, e, aby tento parlament e, prispel e, s tou prácou, ktorú robí táto organizácia a chceme žiadať, aby nebola bezstretnosť a aby boli potrestaní tí, ktorí sú zodpovední za tieto trestné činy a hlavne, aby sa respektovala solidarita s obeťami a tiež chceme vás požiadať, aby ste podporili konanie komisie, e, aby e, sa zradila e, vyšetrovacia komisia na vyšetrenie všetkých týchto činov a aby boli zodpovední za smrť týchto 43 osôb a zranených 800 osôb stíhaní. Chceme požiadať, aby tento parlament podporil proces dialogu, ktorý začal vo Venezuele s účasťou eh, Rodrígueza Zapatera eh, z Španielska a Leveza Fernandeza z Dominikánskej republiky a Martina Torinka z Panamy. A tiež eh, želáme všetky sektory vo Venezuele, aby nepoužívali nasilie pre politické účely chceme to podporiť, lebo nechceme mať viacej umrtí v Venezuele. Ďakujem za e, pozornosť. Žiadajú o slovo rôzni kolegovia, poslanci. Chcem vám povedať, že v akom porade vystúpite a e, chcem, aby ste položili čo najkonkrétnejšiu otázku, pretože ak by ste hovorili viac ako minútu, bolo by to ťažké. Pán Luis de Grandes najprv, potom pán Tajany, pán Tajany, po jednu minúte pani Rodriguez, potom pán Faria a potom pán Kouso Sigente a pani Chimnes de Seril. Najprv pán de Grandes. Ďakujem, pani predsednička. Chcem povedať, že každá jedno z vašich e, slov, e, s ním súhlasím. nie sú to len prázdne slova, ale je to tiež osvedčené našimi hostiami. A e, aj moja diagnóza bude stručná. Podľa nás tento proces je totalitný z tohto e, Madurovho režimu a ten mechanizmus odvolania, ktorý často E, nastáva, e, ukazuje sa byť nemožný a, a ozbrojené sily e, sa správajú ako tieňová vláda a ohrazujú demokratické hnutie. A tieto útoky naďalej zastrašujú venezuelský ľud. A ja vám chcem podať jednu žiadosť, aby ste predložili predsedničke tohto výboru, aby naliehala e, na e, venezuelskú veľvyslankyňu, aby e, bral na vedomie náš výbor a tiež, že teraz je zatknutý jeden odvážny vodca opozície, ktorý je e, uväznený Madurovým režimom. Ďakujem, pán de Grandes, pán Tajani. Ďakujem. Situácia je naďalej dramatická v Venezuele, je tam zdravotná kríza, e, chýbajú im lieky, aj e, programy očkovania, čo spôsobuje vysokú umrtnosť medzi deťmi a tiež narastá počet umrtí e, e, detí a nachádzajú e, narodené deti, ktoré sú mŕtve umiestnené, sú v kartonových krabiciach a Miera nezamestnanosti tiež e, narastie z 18% teraz na 21% budúci rok a tiež e, vidíme, že e, ľudia zobrú e, potraviny na e, uliciach. E, títo ľudia schodli 80 kg a ja súhlasím so stanoviskom nášho kolegu a e, chcem, aby e, sme sa zatiaľi o obhajobu ľudských práv v Venezuele. Tiež je to e, politický problém. Madro je diktátor, ale tiež treba obraňovať práva detí a žien a vidíme, že to je katastrofa, ale pre ľudské práva, preto je dôležité, aby sme žiadali od venezuelskej vlády, aby vyšetrila, čo robí eh, pre obranu ľudských práv a eh, tiež vás chcem informovať, priatelia z Venezuely, že zmiešané eh, parlamentné zhromaždenie vlád odhlasovalo správu pred dvoma s týždňami, kde sa jasne hovorí o veľmi nebezpečnej situácii vo Venezuele a táto situácia je e, veľmi e, nebezpečná, pretože e, je tam mnoho európskych občanov európskeho pôdu. Ja som Talian a mnohí Taliani tam žijú a my sledujeme s veľkým znepokojením, čo sa deje s Talianmi a s občanmi európskeho pôdu. Žiadam vás o stručnosť, lebo